Včera večer Európska komisia a Európska diplomatická služba e, promptne sa začala zaoberať týmto oznámením, aby sme e, e, formulovali stanovisko k ďalším krokom a pritom zvažujeme všetky alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne. Ale teraz k, k tej správe pána Hovita. Vypočujeme si najprv jeho. Takže trošku e, prehodíme e, poradie e, v porovnaní s tým, ako to bolo zamýšľané. Teraz má slovo pán Richard Howitt. Thank you very much, President. Our Ďakujem, pán predseda. Naša diskusia ohľadom ľudské, ľudských práv vo svete prichádza vo veľmi vhodnom čase, pretože môžeme e, vlastne sa vyjadriť k strategickému prehodnoteniu, aby sme skutočne ešte viac dali do centra nášho záujmu ľudské práva. Ľudské práva sú akousi akou e, striebornou niťou a my máme byť tým, e, tým tou dôležitou guľkou, tou striebornou guľkou, ktorá skutočne prerazí tú situáciu. Je dôležité, aby Lady Ashtonová tlmočila prioritu, ktorú dávame ľudským eh, právam. Skutočne otázky ľudských práv majú byť si postavené nároveň s inými témami, ktoré sa preberajú na najvyššej úrovni v EÚ. Sme povďační eh, pani Eštenovej za to, že eh, aj že túto tému e, dala na, na, vysokú, na vysoký stupeň záujmu. My skutočne chceme, aby sme e, boli vnímaní ako partnery. My žiadame konkrétne mechanizmy, aby skutočne akékoľvek e, podozrenia týkajúce sa ľudských práv boli vnímané so všetkou vážnosťou. My chceme chrániť tých, ktorých životy sú v ohrození a musíme zásadným spôsobom stransparentniť politiku politiky z Európskej únie zamerané na ľudské e, práva. My vieme, že ľudské práva e, budú presadené len vtedy, ak tí, ktorí zodpovedajú za ich dodržiavanie, e, budú aj braní zodpovednosť my vieme, že Medzinárodný e, súd pre trestné e, právo ešte e, z hľadiska niektorých členských štátov EÚ nemá všetky potrebné podpisy. My vieme, že existuje protokol EÚ, ktorý sa týka boja proti týraniu. A musíme, musím povedať aj svoju domovinu, Spojené kráľovstvo, že aj my sme ohrozili schodnosť tejto cesty. Lady Ashtonová, viem, prečo obhajujete viac za viac v kontexte arabskej jary. My chceme e, zlepšiť aj obchodné vzťahy s Kadáfim a udialo sa to 4 e, týždne pred tým, ako sme začali spúšťať bomby na nich, tak v podstate teraz sa nachádzame v situácii nie viac za viac, ale menej za menej. Myslíme si, e, že práve ten tlak na dodržiavanie ľudských práv ako si poľavil z našej strany. A musíme e, toto zvrátiť. Musíme e, eskalovať e, reakciu. Domnievame sa, že apelovať prospech ľudských práv je oveľa dôležitejšie ako nekonať. Preto vítame, že Belgicko a Rakúsko hlasovalo za prešetrenie situácie týkajúce sa palestínskych usadlostí a takisto aj prešetrenie vojnových zločinov v pásme Gazy No a vieme, že okolnosti sú niekedy veľmi komplikované, ale čo sa týka spomínaných tém, nebo, e, boli, e, boli celkom e, rozvášnené názory na úrovni výboru. A takisto Veríme, že zajtra všetci e, budeme spoločne hlasovať za ľudské práva. V tejto správe o ľudských právach vo svete som sa predovšetkým venoval e, e, pozícii sociálnych médií a aj pozícii firemného sektora v súvislosti s ľudskými právami. My vieme, že médiá sa využívajú aj v rámci oslobodzovacieho hnutia, ale sú zneužívané tieto médiá aj na utlak. A Vodafone je odsudenia hodný za to, toho, ako sa zachoval eh, pod nadlakom Mubaraku. Takisto je odsudenia hodné, ako eh, sa uplatňuje cenzúra v rámci internetových médií v Číne. No a napokon nový, eh, ca, no, no, skutočne treba mať e, nejaký rovnocenný protiajšok na strane EÚ e voči e, osobe, ktorá je najvyššom poste v USA pre oblasť ľudských práv. My si myslíme, že arabská jar eskalovala pozornosť e, e, ohľadom tejto témy a preto musíme venovať týmto kľúčovým otázkam e, všetku našu pozornosť počas najbližšieho roka. Ďakujem, pán Howitt. A teraz má slovo pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda som e, autorom stanoviska výboru DV pre túto tému a rád by som pogratuloval pánovi Hauitovi, že začlenil takmer všetky, takmer všetky pripomienky do textu. Uznávame význam ľudských práv a rešpektovania ľudských práv e, v rozvojovej pomoci a to aj zvorazňuje význam Lisabonskej zmluvy. Nový prístup v spoločnom oznámení ohľadom ľudských práv a demokracie e, je vítaný. Ide o integrovanú stratégiu pre ľudské práva, ktorá pokrýva celé spektrum politik EÚ, ale ešte nám ostáva veľa urobiť, aby sa táto stratégia stala skutočnosťou. Rozpočtová podpora musí byť napojená na to, aká je situácia v, e, s ľudskými právami v týchto krajinách. A preto musíme aj detálne naše žiadosti vysvetliť. Je samozrejme ťažké hovoriť o rozpočte v hospodárskej kríze, ale potrebujeme e, dostatočnú rozpočtovú pomoc a pokrytie na podporu ľudských práv, pretože je to konkrétna podpora rozvoja ľudských práv v jednotlivých e, oblastiach. Ďakujem. A teraz pani Jiménez e, za výbor FAM, nech sa páči. Pani Jiménez nie je v sále, takže pani podpredsedkynia Eštonová, nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Od roku 1983, kedy Európsky parlament začal prijímať e, výročnú správu a uznesenie o ľudských právach, tento parlament e, sa viac ako akákoľvek iná inštitúcia EÚ zameriaval na túto otázku. A hoci niekedy sa nezhodneme na tom, že kto je najlepší šampión pre respektovanie ľudských práv na celom svete, my jednotne plníme nás cieľ, aby sme e, raz dožili slobodného sveta, kde ľudská dôstojnosť sa rešpektuje bez ohľadu na ich pôvod a e, platí to pre EÚ a osobitne diplomatickú službu, že zohráva kľúčovú úlohu pre podporu boja ľudí za svoje práva. Dovolte eh, mi eh, eh, sa vyjadriť k správe pána Richarda Havita, ktorá dnes preberáme. Najprv vám blahoželám za to, že ste, sa vám podarilo obsiahnuť široké spektrum v tejto správe a myslím si, že to je zásadné čítanie pre mňa a kolegov v komisie a kolegov v rade. Prvý odsek tejto správy je o súlade medzi vnútornou vonkajšou politikou Európskej únie. Jedno z hlavných eh, tém eh, z oznámenia z decembra. Myslím si, že je to obzvlášť dôležitá téma pre parlament eh, tento týždeň, pretože od štvrtka budete počúvať vyhlásenia ehm, z Rady a komisie k pristúpeniu EÚ k dohovoru o ľudských právach Eh, kolegovia, eh, moje slova môžu eh, sa zdať suché, ale znamená to, že ľudské práva môžu byť prepletené do každodenného konania v Európe aj za Európou a zabezpečiť, že ľudia na celom svete majú prospech z rovnakých ľudských práv bez ohľadu na to, kde žijú a kde sú. A myslím si, že táto správa zdôrazňuje dôležitosť zodpovednosti a dôležitosť našej práce pri rozvoji budovaní zodpovednosti, ktorú máme vo vážnych situáciách. Vybral som si dve témy, e, ktoré e, v zmysle e, súladu aj zodpovednosti sú dôležité. Úloha žien. Hlavne včera, keď som sa stretla s Myšou Bašelej, aby sme hovorili o úlohe žien pri podpísaní našich dohôd s ženami v eh, OSN a o tom, ako budeme podporovať eh, hnutie žien na celom svete a hlavne v týchto časoch diskriminácie eh, ľudí kvôli vyznaniu, vrátane mm, kresťanov aj tých, ktorí sú bez vyznania. Tolerancia je dôležitá a zakorená v Európe a preto zdôrazňujem našu politiku a zásadu slobody vyznania, ktorá je zásadná v našej spoločnosti. Musíme um, stále bojovať za čo najširšiu ratifikáciu, prijatie, um, schválenie alebo pristúpenie k rímskemu štatutu a táto práca napreduje. Zatiaľ sme podpísali tri bilaterálne dohody, vrátanie doložiek ICC a parafovali ďalšie tri a teraz rokujeme o ďalších 15. Tiež sme zahrnuli doložky ICC v mnohých našich eh, akčných plánoch ENP. A my máme mm, moc podporovať ľudské práva našim angažovaním sa e, voči krajinám a režimom, e, ktoré smeruje proti izolácii a používať ľudské práva ako e, meritko toho, ako máme riešiť naše vzťahy s rôznymi štátmi. Myslím si, že ľudské práva v súčasnosti nikdy neboli dôležitejšie a nikdy e, nespôsobovali tak veľa zmien. Keď sa jednoducho pozrieme napríklad toho, čo sa deje v Blízkom východe a Severnej Afrike, muži a ženy a mladí a starí zastupujú celú spoločnosť a našli odvahu, aby e, si vymáhali základné ľudské práva. Niektorí boli pripravení položiť e, životy za slobodu, dôstojnosť a lepšiu budúcnosť a chcem vzdať poctu im všetkým. Zmeny, ktoré priniesli e, vyžadujú, ako povedal pán Havit, aby EÚ rozvinula novú reakciu na meniace sa susedstvo a okolie. A myslím si, že v dôsledku týchto víziev ľudské práva a demokracia sú stredobodom e, nášho prístupu a myslím si, že naše partnerstva so susedmi sú silnejšie a zdravšie v dôsledku toho. Naša práca e, v e, Rade pre ľudské práva OSN tiež podporila a posilnila e, tieto pozitívne e, vývoj na domácom poli. A na 19. zasadnutí, ktoré sa skončilo 20. marca, bola prijatá rezolúcia OSN o Syrii s rekordným hlasovaním 21 za zo 47 naše uznesenie o ľudských právach v Barme Myanmar bola prijatá konsenzom, ako aj rezolúcia o slobode vyznania alebo náboženstva. Toto zasadnutie bolo úspechom pre práva jednotlivca, ktoré často sú vytlačené na okraj. A e, úspešný panel o násilí a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodu e, bol veľký úspech, e, ktorý, za ktorý vďačíme africkému vedeniu a s Pan Munom. Dámy a páni, je nepriateľné, že 80 štátov stále trestne stíha e, rovn, vzťahy e, medzi rovnakými pohľaviami a 7 e, štátov za to udeluje aj trest smrti. Toto je úplne nesúlade s medzinárodným právom o ľudských právach. Je dôležité, že Barbara Lockbiller a Lema Andre King mohli sa zúčastniť na Rade pre ľudské práva, kde sa vyjadrili k um, tým návrom EÚ a stretli sa s širokou škalou medzinárodných predstaviteľov. A toto je dôležité a je to ukážka toho, akú dôležitú úlohu zohral Európsky parlament a akú um, význam kladie Európsky parlament na podporu ľudských práv vo svete. Moje uznámenie z decembra um, malo byť príspevkom k prebiehajúcej diskusii medzi inštitúciami EÚ o účinnej účinnejších účinnejšom a komplexnejšom e, zabezpečení ľudských práv a demokracie. A teraz e, sa ešte viac teším na to, že budeme e, pracovať s vami na tvarovaní budúcej stratégie EÚ. Ako som videla na zasadnutí 20. marca, je rozpracované menovanie osobitného predstaviteľa OSM pre ľudské práva v rámci baleka tejto práce a mm, je dôležité, aby e, sme tu mali silnú históriu mm, posilňovania ľudských práv. E, zároveň na zasadnutí Gimnik s mm, ministrami zahraničných vecí chceme akčný plán, e, ako to naplniť v praxi a to preniesie nové iniciatívy, ako aj ďalšie, ktoré sme už spustili. S radosťou potvrdzujem, že sieť stredisk pre ľudské práva je už skoro úplná a 116 e, delegácií EÚ tam niekoho majú pre ľudské práva, mnohé majú dvoch ľudí aj v sekcii politickej, aj v sekcii spolupráce. A mm, chcem tu úzko spolupracovať na týchto veciach v, s poslancami. Menovanie osobitného predstaviteľa um, bolo pritáhnuté v tejto snemovne a preto je prirodzené, že prebehajúca práca v poli ľudských práv a demokracie sa má robiť v úplnej spolupráci s týmto parlamentom. Ja som požiadala podpredsedničku pre ľudské práva, výbor pre ľudské práva, aby som nám pracovala, aby sme zabezpečili plnú účasť pri vypracovaní spoločnej deklarácie. A na začiatku som vzala úctu pánovi Hovitovi za jeho prácu a teraz dám úctu Európskeho parlamentu za jeho neustalú prácu pri podpore ľudských práv. Grazie, Ďakujem, pani vysoká predstaviteľka. Teraz e, rečníci v mene politických skupín začneme EPP. Pán Gžip na dve minúty pani táto výročná správa mala byť prijatá minulý december no my ju preberáme na jar 2012 a toto tiež je odôvodnené pretože ju analizujeme v spojení s novou európskou politikou pre demokratizáciu a ľudské práva a toto je Funkcia, ktorú um, tento uh, výbor predložil parlamentu prostredníctvom pani Eštanovej a uh, v roku 2010 sa veľa urobilo pre ľudské práva, ale aj pri prijatí tejto správy nemôžeme ináč, ale um, musíme uh, naďalej priznať, že, sme, že nás zapôsobila arabská jar, pretože uh, to formuje uh, náš prospech voči postoj voči demokratickým procesom a toto e, je aj v synergickom efekte s arabskou jarou a aj s účinkami, ktoré vyplývajú z ustanovení Lisabonskej zmluvy. A vítam obsah tejto správy, ktorú pripravil pán Hovit. A chcem sa vám poďakovať za dobrú spoluprácu v mene EPP. Obzvlášť chcem upozorniť na kritické e, rovnaký postoj voči porušovaniu ľudských eh, práv v Bielorusku, hlavne eh, ľudí, ktorí boli odsudení a tí, ktorí boli odsudení na smrť, majú tiež právo na eh, dôstojné zaobchádzanie a spravodlivý súd a ich rodiny majú právo na informácie o ich príbuzných. A tu tiež vidím dobrý krok vpred v Bielorusku vo forme oslobodenia dvoch politických väzňov a tiež vítam posledné uznesenie o dodržiavaní ľudských práv v partnerských štátoch vrátane Ukrajiny a tiež berie na vedomie pozitívny prístup voči zriadeniu Európskeho fondu pre demokraciu. To je nástroj, ktorý bude podporovať demokratické procesy pred, po a počas e, demokratických transformačných procesov. Táto správa odsudzuje mm, ďalšie prenasledovanie náboženských menšín. Správa zdôrazňuje narastajúcu úlohu nášho vzťahov s ombudsmanmi štátov, ktorí začali ombudsmani z Polska a Francúzska. Toto je dobrý krok, ktorý nám pomáha sledovať dodržovanie ľudských práv, tiež by sme mali mať odvolávku na sociálnu zodpovednosť v súvislosti s ľudskými právami a s obchodnými vzťahmi s susedskými štátmi EÚ. Grazie. Ďakujem. V mene SAD pani Kopa na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem kolegovi pánovi Havitovi zablaželať za výbornú správu. No aj vysoká predstaviteľka Eštonová to už povedala, čo sa týka mm, sledovania ľudských práv, e, musíme e, to pochopiť a e, podrobiť ich kritike západné štáty Európska únia. Žiaľ, mnoho rokov aktívne či pasívne um, podporujú um, diktatorské režimy Severnej Afriky uh, v rámci um, snahe o stabilitu. Ale dnes e, myslím, že si uvedomujeme všetci, že nemôže byť dlhodobá stabilita, keď ľudské práva a demokracie nebudú mm, dodržiavané. A to naozaj chceme, aby v Európskej únie sme pracovali aktívne pre ľudské práva a e, potom musíme prestať používať dvojaký meter, čo sa týka dodržiavania ľudských práv. Každá pomoc pre tretie štáty musí byť sprevádzaná príslušným eh, primeraným tlakom v súvislosti s ľudskými právami. Doložka o ľudských právach v zmluvách o obchode, eh, ktoré uzatvára Európska únia s tretimi štátmi, je dôležitý nástroj, ktorý sa naďalej musí presadzovať. Logika viac za viac zodpoveda aj logike menej za menej a na to nesmieme zabúdať. Musíme spolupracovať s Spojenými národmi a pracovať na tom, aby um, boli prijaté hlavné uh, usmernenia, um, ktoré presadzuje Európska uh, únia aj na medzinárodných formách. A zároveň musíme vyzývať k tomu, aby veľvyslanci členských štátov EÚ sa naďalej zasadzovali o to, aby ľudské práva na celom svete um, boli branené a chránené je jedna vec, keď hovoríme o náboženskej slobode a chceme ju brániť, ale e, všetky nezávislé náboženské zaskupenia musí byť chránené a nielen kresťanské, ako to niektorí v parlamente si to želajú. A okrem toho musíme tiež sa zobrať právmi žien, práva na e, vlastné telo. E, každej ženy musí byť zohľadené a Sloboda e, je e, e, neodňateľné právo a tam je tiež základným právom pre práva ženy sú tu na zásadné. Grazie per il grup. Ďakujem mene Alde. Pandonskis na dve minúty. Thank you, Madam President. Uh... Ďakujem, pani predsednička. Najprv sa chcem zablaželať kolegovi pánovi Havitovi za výbornú správu. Myslím si, že zosledenie politického, morálneho, citlivého vnímania v celom spektre je náročná úloha a táto správa otvára otázku, či ľudské práva sú stredné a kľúčové pre EÚ a či sa nám podarilo ich predsedovať ako kľúčový aspekt zahraničnej politiky. A zároveň je tu otázka, či ľudské práva sa stali spoločným menovateľom v politickom morálnom konsenze v celom politickom spektre tejto snemovne a Európskej únie. Myslím si, že čo sa týka tých zjavných e, a pobrujúcich e, porušovanie ľudských práv, ako napríklad e, vraždy a, a vmúčenie a e, prenasledovanie e, ľudí. Máme spoločné zásady a súhlasíme s našimi postojmi a myslím si, že výzva spočíva v našej možnosti riešiť menej zjavné Um, porušenia ľudských práv, ako napríklad selektívna spravodlivosť e, a um, nespravodlivé súdy a korupcia a e, nezákonné sledovanie a používanie psychiatrie a um, hanobenie a vydieranie voči jednotlivcom a obhajovateľom ľudských práv. A myslím si, že e, spravodajca v rámci svojich možností odvedol výbornú prácu a myslím si, že táto správa pokrýva obrovskú oblasť eh, našich očakávaní konsenzu a za to pánovi Habitovi blahoželám. Grazie per il gruppo. Ďakujem za zelených, pán Tavareš, na 1,5 minúty. Muito obrigado. Uh, Ashton. Ďakujem pekne. Pani Štonová, musím sa vám priznať, že vaše prvé vystúpenie k znárodneniu Repsolu v Argentíne ma naozaj veľmi prekvapilo. A predsa sme v rozprave o ľudských právach a máme tu inú krajinu, ktorá je veľa bližšie a táto krajina je ako si platformou pre obchod so zbraňami. A vy ste sa mali aspoň k tomu trochu vyjadriť, z tejto krajiny sa naše zastúpenie EÚ stiahlo a táto krajina e, v západnej Afrike e, je vlastne už na pokraji bankrotu a rozpadu, tak mali by sme sa venovať takýmto dôležitým témam, nie ako je znárodnenie Repsolu. Cez Cyprus sa exportujú zbranie do Sýrie fungujú firmy, ktoré používajú diktátorský režim na to, aby robili, čo sa im len zachce a neberú sa vôbec do úvahy ľudské práva. A ja by som bol rád, aby sme rovnako rýchlo zareagovali, aby sme vedeli, čo sa deje s takýmito firmami, aby sme boli rovnako rýchli ako v prípade Repsolu. Musíme byť koherentní v našich opatreniach a v našich opatreniach, ktoré súvisia s ľudskými právami. Ja ďakujem pánovi Havitovi e, za jeho správu a ďakujem za jeho praktické opatrenia, ktoré navrhuje vo svojom veľmi cennom dokumente, e, ktoré môžu byť ako veľmi cenné návrhy pre komisiu. Ja ako teňový spravodajca za našu politickú skupinu očakávam, že prestaneme konečne s fraškou a začneme seriózne pracovať, pretože doteraz, pani Eštonová, myslím, že tomu nie je úplne tak. Grazie, eh, gruppo... E Ďakujem za ECR, pán Šimanský, na dve minúty, nech sa páči. Pani vysoká predstaviteľ, eh, pani panovie. Pani vysoká predstaviteľka, dámy a páni, eh, tohoročná správa k situácii o ľudských právach je v niektorých oblastiach e, značný pokrok e, voči e, predchádzajúcim dokumentom, práve čo sa týka náboženskej slobody. Je to nedeliteľné ľudské právo a tiež je to tak napísané v vyhlásení o ľudských právach OSN a je to zásadný prvok ľudských práv. A teraz, rok po arabskej jari, by sme naozaj mohli o tom hovoriť pod e, ako hrozbou e, stojí kresťanstvo v blízkom, na Blízkom východe. Musíme podporovať našich partnerov na Blízkom východe. Bolo by tragické, keby sa okázalo, že kresťania sú prvou beťou e, e, e tzv. demokratizácie v tejto časti sveta. Francúzsko a Veľká Británia počujeme tam rôzne hlasy, čo sa týka ratifikácie dohovoru, Európskeho dohovoru o ľudských právach. A to vedie k rôznym mm, právomociam súdnych dvorov v Luxembursku a Strasburgu a musíme sa na to pozrieť eh, podrobnejšie, presnejšie táto správa nemôže obsahovať e, žiadne menovanie, žiadne spomenutie mm, reprodukčnej e, slobody a to je e, len podpora financovania nezákonných potratov, ktoré existujú na celom svete. A to je len mm, zvyšuje dôveru e, európskych občana voči komisie a toto v žiadnom prípade nemôžeme pripustiť. Ďakujem za EFD. Pán Belder na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predstaviteľka. Holandská televízia a rozhlas uverejnili šokujúcu a tvrdú reportáž, ktorá sa venovala únosom a nútenému e, prevracaniu e, dievčat a žien k islamu. E, museli sme vidieť kruté obrazy 27-ročnej dievčiny, ktorá utekala pred svojimi katmi, ktorá bola prenasledovaná a mučená. Aj v decembri 2011 odpovedali na viaceré otázky, ktoré hovorili o veľmi vážnom porušovaní ľudských práv kresťanských menšín v Egypte a povedali ste, že je veľmi ťažké dokázať, že dochádza k takýmto únosom. Aj sme e, zaslali ste list egyptským orgánom, aby sa venovali vyšetrovaniu týchto činov. Ja by som rád vedel, pani vysoká predstaviteľka, čo sa stalo s vašimi záväzkami. Videli sme eh, hrozné eh, snímky z, Egyptu, z Egypta, ktoré nás skutočne eh, dojali a vieme, že aj jedna z najstarších ľudskoprávnych organizácií v Egypte povedala, že viacej ako 500 rodičov upozornilo na únosy svojich detí a ide o maloletých a len 10 z týchto 500 ľudí bolo doteraz, alebo z týchto detí bolo doteraz nájdených. Tak ja mám stále pred očami e, zábery rodičov, ktorí pozerali na svoje 9-ročné dievčatko a 15-ročné dievčatko, ktoré boli unesené. Ak a oni museli odpovedať, alebo videli teda záznamy týchto svojich detí, kedy únoscovia hovorili, že ak chcete znovu vidieť tieto deti, tak musíte sa obrátiť na islam. Takže musíme vyzvať egyptské orgány, aby rešpektovali ľudské práva, aby e, pravda zvíťazila a aby sa rešpektovali práva tejto významnej kresťanskej menšiny v Egypte. Čo od vás konkrétne očakávam? Vyzývam vás, aby ste ma informovali prostredníctvom vašich služieb. Ďakujem v mene GUE pani Verža na 1,5 minúty. Ďakujem pani predsednička. Úvodom by som rada poďakovala nášmu spravodajcovi pánovi Havitovi, pretože nikdy som nemala príležitosť spolupracovať v takom, takej dobrej atmosfére. A veľmi otvorene bol ochotný dosiahnuť kompromisy aj vo veľmi ťažkých situáciách. Táto správa je veľmi dôležitá, pretože je tam veľká vôľa ísť ďalej vo veľkých významných témach, vo otázkach ľudských práv. Je tam potreba, aby externá a interné politiky EÚ e, rešpektovali tieto záväzky a, myslí, a vieme, že je tam ešte veľa vecí, ktoré treba urobiť Musíme si predovšetkým pozametať pred vlastným prahom, pretože pokritectvo tu často panuje. A to platí aj preto, že musíme skutočne zrealizovať klauzuly pre ľudské práva a demokraciu, ktoré by nemali fungovať len ako nejaké potvrdenie nášho dobrého svedomia. Musíme tiež sledovať, či tieto klauzuly nie sú často obetované na oltári liberálneho trhu nezdielam e, e, tú spokojnosť, ktorá tu bola vyjadrená, pani Eštonová. Mrzí ma to predovšetkým, pokiaľ ide o európsku susedskú politiku. E, rada by som vyjadrila niektoré obavy, pokiaľ ide o vytvorenie nadácie pre demokraciu a je tam riziko politickej manipulácie a zasahovania. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za nezaradených. Pán Klejs na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je ťažké brať do úvahy túto správu pre ľudské práva zo strany ľavice. V tejto správe sa hovorí aj o situácii v Južnej Afrike, o vraždení bielých farmárov, Južná Afrika má obrovské problémy s zločinom. Všetky etnické skupiny sú tam ohrozené, ale tlak na bielých farmárov je obrovský a zasluhuje si našu pozornosť. Za posledných 10 rokov prišlo o život asi 3000 bielých farmárov a tieto otázky sa vôbec neriešia. Ide o veľmi zraniteľnú menšinu a vzhľadom na zemepisné rozloženie týchto ľudí a vzhľadom na ich rozptýlenie a vzhľadom na to, že ich farmy e, sú veľmi vzdialené alebo sa nachádzajú vo vzdialených miestach, tak e, dokonca sa aj hovorí v prípade e, významnej organizácie pre ľudské práva upozorňuje na určitú genocídu. Je jasná, že sa rozvíja kampaň proti týmto farmárom a e, že táto kampaň môže ešte eskalovať. Z toho dôvodu potom čím ďalej, tým viacej farmárov z Afriky odchádza a podá z juhoju Africkej republiky a podobá sa to na situáciu v Zimbabwe. Ja by som poprosil pani Eštonovu, aby zareagovala a silne odsúdila e, toto násilie na farmároch a aby prijala patričné opatrenia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz ďalší rečníci vo vlastnom mene, pán Sala Franka, na dve minúty, nech sa páči. Pani predsedajúca, pani vysoká predstaviteľka, dámy a páni, správa pána Havita je správa o ľudských právach a sú tam aj politické, sociálne, aj ekonomické práva. Preto, pani Eštonová, by som vám veľmi rád poďakoval za vyhlásenie, ktoré ste urobili pred rozpravou o tejto správe, o situácii s firmou Repsol. Nemohli ste samozrejme povedať viacej za krátky čas. Je to ohrozenie pre investície do budúcnosti pre túto krajinu a je potrebné, aby sa plnili mm, záväzky, ktoré boli prijaté v minulosti a vy ste sa k tomu vyjadrili aj na Rade ministrov a je tam možnosť preštudovania ďalších opatrení smerom k Argentíne. Pokiaľ ide o správu pána Hauita, je to rozumná správa. Sú tam určité nedoriešené otázky, napríklad zaslanie Fighting Mission do Gazy, to je petícia, na, čo, ktorú naša politická skupina nemôže prijať, spravodajca to vie. A tiež stanovisko o Kolumbii, tak to je skutočne bláznivé. My sme e, tento pozmenujúci návrh v AFETE zamietli a pre nás v tejto situácii, keď očakávame e, ratifikáciu zmluvy s Kolumbiou, tak táto, tento text pre nás nie je priateľný. Nachádzame sa vo veľmi dôležitom momente pre zahraničnú politiku EÚ a Európsky parlament má obrovské záväzky. Ide o menovanie vysokého predstaviteľa alebo osobitného predstaviteľa pre ľudské práva. Európsky parlament sa vyjadri k tejto téme uznesením a ja by som bol rád, aby výber tejto osoby bol objektívny aby menovania funkcia padla skutočne na osobu, ktorá má kompetencia a schopnosti, aby mohla čo najlepšie takúto funkciu vykonávať. Ďakujem za pozornosť, pani predsedajúca. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. A teraz má slovo pani Senišin na dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem sa úprimne poďakovať Richardovi za veľmi e, dobrú komplexnú správu. E, určite v mojom krátkom vystúpení nemôžem pojať celý obsah. Budem sa venovať e, právam žien. Oni sú často cieľom diskriminácie, ponižovania alebo násilia vieme, že rovnoprávnosť, rodová rovnoprávnosť je zohľadnená v prioritách EÚ a v politikách EÚ. Faktom však zostáva, že eh, trošku pokrývkáva účinný boj proti degradovaniu žien eh, do eh, radov druhoradých občanov. Mali by sme na medzinárodnom fóre bojovať proti diskriminácii žien, násiliu fyzickému, duševnému a tak ďalej. Práva žien musia byť prioritnou témou pri e, vyjednávaní so všetkými štátmi, ktorí, ktorí prejavili záujem o členstvo v EÚ. Pripomínam e, napríklad e, vzťah s tureckými orgánmi regiónmi. Tam existujú e, nútené sobáše. Vieme, že tam e, sú aj e, prejavy vlastne násilia z, z z titulu, z titulu poškodenia dobrého mena rodiny. Ďalej v mnohých štátoch sveta dochádza k, k k ženskej obriezke a rôznym iným neblahým prejavom. Ja apelujem na Európsku komisiu a na členské štáty v tom zmysle, aby táto téma bola e, z hľadiska jej priority e, povyšená. Hovorím teda predovšetkým o násilí voči ženám a násilí e, voči ľuďom inej sexuálnej orientácie. Takže teraz baronesa Lotfordová. Veľmi ma teší, že pán Howitt podporil pozmenujúci návrh, ktorý som ja predlžila. To, tam ide o zodpovednosť EU e za rôzne e, e, pre, prejavy na, násilia a a týrania. Chceme tlačiť na všetky členské štáty, aby podporili dohovor ohľadom Eh, násilných krokov, ktoré vyústiujú do zmiznutia osôb. Takisto musíme sa zásadne postaviť k otázke trestu smrti. Zatiaľ eh, má Lady Ashtonová eh, nepresvedčilia o tom, že rôzne formy finančnej pomoci, ktoré poskytujeme v Centrálnej Ázii, E, skutočne zohľadňujú e, túto problematiku e, aj násilia a tyrania. Myslím si, že Minulý rok sa nám podaril um, veľmi dobrý kúsok uh, práve v súvislosti uh, s tým, uh, že sme uvalili určite, určite reštrikcie na niektoré lieky, ktoré sa používajú v rámci tzv. smrteľných koktejlov, ktoré sa využívajú pri rozsudkoch smrti v USA. Bola som uistená o tom zo strany Spojeného kráľovstva, že EÚ e má pristúpiť k, k, že z ich strany chcú pristúpiť k dohovoru ohľadom európskeho uznávania ľudských práv, aj keď doposiaľ trošku e, otáľali, ale bola som uistená Londýnom o, o tom, že si uvedomujú svoj záväzok. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pán Stevenson na jednu minútu. Ďakujem, e, pani predsedajúca. E, Varonka Aštanová, určite vás e, neprekvapí, že sa budem musieť zmieniť o Ašraf. Ako viete, sú tam tisícky ľudí, ktorí nemôžu sa vrátiť do Bagdadu. Momentálne sa títo vyhnanci nachádzajú na mieste, kde, ktoré malo byť e, dočasným stanovišťom. A už sú to tri mesiace, čo tam pretrváva e, ich pobyt a v podstate ďalšie mesiace tam budú musieť zostať. A jednoducho Ašraf to nezvláda. Musíte si uvedomiť, že tam infraštruktúra úplne zlyhala a pritom e, iracká, vláda e, nemôže veci riešiť, nemôžu e, vlastne poskytnúť zdravotníckú pomoc, nemôžu dokonca ani zlepšiť situáciu infraštruktúry v tomto tábore, aby starší ľudia alebo ľudia handicapovaní sa môžu, mohli pohybovať. Iracká vláda umožnila predstaviteľom tajných služieb Iránu, aby e, vlastne tu zasahovali. Ide o hlbé porušenie ľudských práv. Baronka Aštonová, prosím vás o to, aby ste prijali nejaké zásadné kroky voči irackej vláde, aby skutočne sa e, tá situácia zmenila. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dám, dáme slovo pán, pán Van Heke Jedna minúta. Ďakujem. Ja si myslím, že táto správa nám ukazuje, e, čo všetko ako e, zlé sa e, robí, ale výsledkom by malo byť aj to, že sa nakoniec bude viacej peňazí dávať do európskych inštitúcií a mala by sa zlepšiť situácia v ľudských práv, ale ak dovolíte, ja o tom pochybujem. Vidíme tu veľa síce politickej korektnosti, keď sa hovorí o situácii e, náboženských menšín alebo žien v islamských krajinách, ale potom je tu určitý paradox tzv. arabskej jary. Úzkostlivo sa vo svojej správe vyhýbate tomu, aby ste pomenovali islam ako samotný problém a ja si myslím, že tu je práve jadro problému. Odstavec, kde sa EÚ vyzýva k tomu, aby organizovala podporu nelegálnej migrácie a návrat migrantov do krajín pôvodu. No neviem, je toto politicky korektné pre tento parlament? Ďakujem za pozornosť. Grazie. Ďakujem. A teraz má slovo pán Brons na jednu minútu. Ja chválim e, spravodajca za to, že žiadala, aby EÚ bol konzistentné a aby skutočne nebol používaný dvojitý e, meter, aby inak to bolo interne a externe, aby vlastne odsudzovalo aj interne to, čo odsudzuje externe. Uh, Myslím si, že e, e, tyranie e, skutočne hovoria o, o tom, čo sa deje a musíme sa zaoberať aj vlastne tým, ako bol odsudený pán Pamuk v Turecku. A máme členské štáty EÚ, ktoré majú veľmi podobné pra, zákony ako tie, ktoré odsudzujeme v zahraničí. No a myslím si, že neúspešné odsúdenie Wilders je čosi, čo sme len pozorovali e, a, a boli sme len akýsi pozorovatelia a bol len akosi uh, potrestaný Wilders za to, aké hesla presazoval v rámci svojej bovej stránky. Ďakujem pekne. Grazie, la parola... Ďakujem. Slovo má na 1,5 minúty pán Brok. Frau Vizepräsident. Pani podpredsednička, kolegovia a kolegyne, chcem sa poďakovať pánovi Hovitovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol na tejto správe Myslím si, že je dôležité e, e, pretaviť do reality e, tie kroky, ktoré sme zadefinovali v oblasti ochrany ľudských práv. A je veľmi dôležité, aby aj Európska diplomatická služba presadzovala dodržiavanie ľudských práv, takisto aj náboženských práv. Myslím si, že to je veľmi dôležitá téma, ak hovoríme vlastne o prevencii. Len si predstavme tú situáciu v Egypte a, a vlastne jeden milión milión kresťanov je tam vyháňaný na okraj spoločnosti a akoby vyháňaný z tej krajiny. 15 e, miliónov koptov sa nachádza v úplne e, novej situácii a e, sú konfrontovaní s obrovským tlakom islamu. A to je obrovská dráma, ktorá sa pred nami odohráva a musíme byť pripravení na to akčne konať musíme skutočne e, e, pripraviť sa na ďalšie migračné pohyby. A myslím si, že prenasledovanie kresťanov je veľmi ťaživou problémom, ktorým musíme venovať pozornosť a treba na to myslieť aj pri e, rôznych obchodných zmluvách. Treba si uvedomiť, že aj s Ukrajinou nie sú podpísané určité veci a nebudú podpísané dovtedy, kým opozícia bude sedieť v žaléri. majú predsa nárok na spravodlivý proces a a e, vlastne nasadenie e, e, liekov proti bolesti je je znemožňované a je podmienované určitými krokmi. A to je nehorazné. Myslím si, že máme e, určité strategické e, zámery, určité politické zámery a nesmieme opomínať tieto prvky ľudských práv pri našom konaní. A teraz má slovo pani Gomeš na 1,5 minúty. Takže hovoríme o novej stratégii EÚ v oblasti ľudských práv. Takisto má byť osobitý vyslanec pre otázky ľudských práv. Lady Ashtonová a mnohé členské štáty e, vlastne poukázali e, na tie e, veľmi pozitívne prvky, ktoré sa objavili v správe pána Hovita. Ja skutočne E, myslím, že e, pravičiari e, by mali zvážiť svoj postoj k hlasovaniu ohľadom reproduktívneho práva žien, ohľadom ľudských práv osôb, ktorí patria do skupiny LBGT. Takisto by sme mali zvážiť vojnové zloženie v oblasti pásma Gazy. A ďalšie dôležité témy, ktoré tu boli prezentované, musíme sa postarať o to, aby ťažiskom našej, našej, našich externých aktivít a zahraničných vzťahov bol práve téma téma ľudských práv. Musíme skutočne tlmočiť náš názor e, režimom, ktorý utláčajú ľudí. E, e, Sice často sa veci zastierajú pod rôznymi strategickými úmyslami vezmeme sa za príklad Etiópiu, ktorá získava veľa podpory z EÚ. Ak hovoríme viac za viac, musí to znamenať aj menej za menej e, v opačnom pare. No a musíme urobiť všetko preto, aby sme podporili občiansku spoločnosť a musíme podporiť všetkých aktérov demokratizačného procesu a musíme e, skutočne e, brať do úvahy demokratizačné úsilie aj v rámci našich obchodných zmluv, obchodných dohod delegácie EÚ, hlavy delegácií e, museli, musia vždy presadzovať ľudské práva a stratégia v oblasti ľudských práv musí zohľadňovať naše názory, názory občianskej spoločnosti. Musíme e, skutočne zabezpečiť dostatočnú verejnú konzultáciu v tejto oblasti. Verím, že naši ministri a Lady Ashtonová pri návštevách e, tých krajín, kde sú problémy s ľudskými právami, kde aktivisti za ľudské práva sa ocitajú na okraji spoločnosti, spoločnosti, že získajú vašu podporu. Ďakujem. Grazie, la parola... Ďakujem. A teraz má slovo pán Koval na jednu minútu. Pani przewodnicząca, pier... Ďakujem za slovo. moja prvá poznámka je veľmi dôležitá. Veľmi hovoríme o, o krajinách, ktoré sú v ekonomickej reforme. Napríklad e, e, e, pani Timošenko sa ocitla v, vo vezení minulý rok a takisto aj v Bielorusku sa ocitla opozícia v v žalári a mali by sme skutočne tlačiť na reformu justičného systému. Uh, a e, mali by sme e, e, vlastne vyvíjať tlak vo všetkých tých štátoch, kde sa nerešpektujú ľudské práva a máme aj Európsky fond, ktorý sa na tieto účely môže využívať, ale zatiaľ je zaťažený byrokra- vysokou byrokraciou. Musíme e, e, konať dynamickejšie, menej byrokraticky. E, musíme konať v Ukrajine, v Bielorusku. Ja apelujem na všetkých poslancov, aby sa neobávali zastať sa perzekvovaných kresťanov. E, veď e, to, e, to je dôležité z hľadiska toho, aby sme si zachovali dôveru občanov a našu dôstojnosť. Ďakujem. La parola Ďakujem. A teraz má slovo pán Provera na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsedajúca, pani Eštonová. Sloboda vierovýznania je vždy v nebezpečenstve, a je čím ďalej tým viacej prípadov prenasledovania a diskriminácie kresťanov na Blízkom východe v subsárskej Afrike. Pozrime sa aj do Nigérie. E, v juhovýchodnej Ázii, v Indii, v Číne a v Severnej Koreji. Je tam veľa početných prípadov nutenej emigrácie. Ide tiež o útoky, požiare e, kultových miest a tiež nutenú konverziu 10 kresťanov na celom svete, teda 900 miliónov ľudí, sú v menšine vo svojej krajine a sú teda potenciálnymi obeťami diskriminácie. Sloboda vierovýznania je jedna zo základných e, slobod a EÚ, rovnako ako medzinárodné organizácie pre ľudské práva, ešte nie sú žiaľ veľmi účinné pri e, poukazovaní na porušovaní týchto práv a preto Znovu opakujem ten návrh, ktorý tu už padol pri viacerých príležitostiach, aby sa vypracovala špecifická výročná správa Európskeho parlamentu, aby sme monitorovali stav rešpektovania ľudských práv e, náboženských e, menšín e, vo všetkých štátoch sveta. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pán Valesa na 1,5 minúty. Ďakujem za slovo. Úvodom sa chcem poďakovať pánovi Hovitovi za jeho správu, ktorá je e, výborným odrazovým mostikom pre ďalšie kroky v tejto oblasti. Jeho správa poskytuje komplexný obraz e, e, postoja EÚ. Ak hovoríme o globálnej kríze, o vysokej miere nezamestnanosti a v takom problematickej dobe, ako by sa stracal z hľadáčika práve E, tento problém. No ale e, e, my vieme, že pri rokovaniach s tretími štátmi dávame do popredia práve dodržiavanie ľudských práv, aj keď vieme, že vždy je dôležitá ekonomická stránka vecí, ale nesmie byť nadradená dodržiavaniu ľudských práv nesmie byť nadradená tým základným hodnotám EÚ. Dnes je to o to viac aktuálnejšie než kedykoľvek predtým, pretože e, vlastne dnes sa preberá uzatvorenie e, obchodných zmluv s krajinami, kde sú problémy s dodržiavaním ľudských práv, kde vedome sa porušujú ľudské práva. V e, v tých prípadoch, kde máme účinné nástroje v rukách, predovšetkým pri vyjednávaní e, dohod alebo obchodných vzťahov s tretimi štátmi, tak skutočne e, tou hlavnou prioritou by malo byť presadzovanie ľudských práv. Ďakujem. Grazie. Faccio un Ďakujem. Urobíme krok späť. Pán Provera, súhlasíte s modrou kartou od pani de Kaiser? Položím vám doplňujúcu otázku. Nech sa páči. Euh. Nie je zlomyselná moja modrá karta, ale keď hovoríte o slobode vierovýznania a ja som absolútne agnostická, očakávam, aby sa hovorilo aj o slobode presvedčenia. Keď žiadate, aby bola vypracovaná správa o slobode vierovýznania a náboženstva a presvedčenia, tak e, mám pocit, e, ako keby polovicu alebo časti e, tejto sály e, z niečoho obviňovali. No áno, dobre, pán prover, ja s vami súhlasím, urobte tú správu aspoň minimálne my, laici, by sme mohli konečne skonštatovať, aká, aký je náš svetonázor a filozofia. Lebo ak by sme to neurobili, tak aj ja sa cítim e, ohrozená vo svojich právach a a vôbec sa mi nepáči e, to, ako bol atakovaný islám e, vo vystúpení jedného z vašich kolegov. Prego. Sí, adesso sí. Áno. Správa, alebo to, čo si želám, ak by sa to dalo urobiť, je veľmi podrobná správa o akomkoľvek porušení vierovýznania z akejkoľvek strany a akéhokoľvek vierovýznania, ktoré by bolo takýmto spôsobom ohrozované kýmkoľvek na svete, takže tu nejde o diskriminačnú správu z oči voči akémukoľvek vierovýznaniu. Je to správa, ktorá by mala vychádzať z faktov a z toho, že narastá počet e, prípadov útokov na kresťanov vo svete a že tieto útoky sú intenzívnejšie, početnejšie, aj násilnejšie. Teda si myslím, že keďže tento parlament považuje ako základné právo rešpektovania základných práv a právo a sloboda vierovýznania je jedna z najvýznamnejších, najzákladnejších, pretože sa vychádza nielen z ľudských potrieb, ak by sme takto postupovali, tak by sme boli koherentní aj s cieľmi a kompetenciami Európskeho parlamentu a tiež by sme boli koherentní s obhajobou ľudských práv. Som presvedčený, e, že mám pravdu rovnako ako vy. Grazie, ora. Ďakujem. 1,5 minúty, pani de Kaiser, nech sa páči. Potom si s pánom Proverom vypijem kávičku, aby sme pokračovali v diskusii, ale e, vážnejšie slovo k správe pána Havita. Podľa mňa je vynikajúca táto správa, ale mám dve pripomienky. Otázka obhajoby gejov a lesbičiek. V novom texte hm, sa to ako keby obišlo a to je poľutovania hodné. Ja si myslím, že pani Eštenová a e čo všetci pracovali aby e, boli rešpektované e, práva gejov a lesbičiek. E, ostáva tam veľmi veľa práce a ja vás vyzývam, pani Štonová, aby sme na tom ešte nastojili. A druhý bod, tá slávna nová politika pre susedstvo a plus za plus. Samozrejme dôverujeme rade, aj komisii, aj vašim službám, ale obávame sa, Napriek tomu, že táto nová politika susedstva bude rovnako krátko zraká a slepá na realitu krajín, keď sú tam určité záujmy, keď sú to naši spojenci, aby to nebolo tak ako v minulosti. A preto chceme, aby bola operatívnejšia. Richard to povedal veľmi dobre. Chceme kritériá, chceme merať zlepšenie v oblasti demokracie a ľudských práv, a chceme skutočné plus za plus, e, ktoré by bolo možné vyhodnotiť a merať. To je rozhodujúce a to bude aj skutočná vôľa zmeny, ktorú e, parlament potvrdí vo svojom hlasovaní pri hlasovaní o tejto správe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz má slovo pán posel na 1,5 minúty. Pani predsednička, pani Aštonová má mm, pravdu. E, je e, to už bežné v tejto parlamente, že od e, prvých priamých voľbách e, robíme systematickú prácu na obhajobu ľudských práv. E, no my vždy že sa obracame na radu a komisiu a tam ste vy zodpovedná pani Aštanová. V tejto debate chcem sa vyjadriť ku konkrétnym bodom e, prenasledovanie kresťanov. Máte pravdu, pani de Kaiser, my sa zasadzujeme o slobodu vyznania aj náboženstva, aj moslimov, aj agnostikov, ale kresťania sú na celom svete osobitným spôsobom prenasledovaní kritizovaný a e, Európa ako prevažne kresťanský kontinent sa e, musí e, zasadzovať ako ochrana moc kresťanov na celom svete. To je naša povinnosť a týmto nikoho ďalšieho nezanedbávame, ale nemôžem akceptovať, keď hovoríte, že musím rovnako ľahko konať za homosexuálov a ja som na to, ale kresťanov nemôžeme spomínať kresťania sú naša osobitná cieľová skupina v politike ľudských práv. Po druhé chcem povedať, že potrebujeme rovnaké meritka pre všetkých. Nemôžeme kritizovať len malé štáty, keď porušujú ľudské práva a veľké ako e, Čína a Rusko vylúčovať. Musíme um, um, používať rovnaké prísne meritka na e, veľkých ako aj na malých, e, aj keď e, niekedy to vplyvne naše hospodárske záujmy. A tretia vec je rozhodujúce, aby sa ľudské práva ideologicky nezneužívali. Ja som za ľudské práva všetkých ľudí a skupín, ale zneužívať ľudské práva, aby sa presadzovali isté sociálno-politické zámery, ohrazujú ľudské práva a nie je hodné práce na ľudských právach našom parlamente. Um, Mr. Posselt, do you accept a blue card? Pán Posselt, prijímate modrú kartu? From uh, Mr. Weid. Od pána Weidla. sem, Dámy a páni, ja som presvedčený o tom, že poslanec Podtel Ehm, bude môcť kreatívne odpovedať na moju otázku, či si nemyslí, že v Európe by sme boli dôveryhodní, keby sme sa zasadzovali za kresťanov ehm, na svete e, všade, keď e, s rovnakou pozornosťou ehm, sa budeme zaoberať e, aj dôstojnosťou a ľudskými právami ostatných e, e, skupín a vyznaní, ktoré žijú aj e, tu v Európe. Ehm, bolo viacero prípadov, kedy ostatné náboženstva boli postihnuté kvôli zneužívaniu ich náboženských cítení. Frau Präsidentin, wir reden heute über die Menschen. Pani predsednička, my dnes e, hovoríme o ľudských právach e, na svete, teda mimo EÚ a e, tu je osobitný problém prenasledovania kresťanov. Samozrejme musíme sa zasadzovať aj za moslimov a ostatných na celom svete a um, napríklad uh, represia moslimov v Srbsku, kandidátskom štáte uh, EÚ um, v novom pase je podľa mňa obrovský problém a ďalšie problémy, ktoré máme. Uh, a samozrejme je dôslednosť ľudí e, ne e, a to platí aj pre všetky mm, regióny na svete. Grazie. Ďakujem. Pán Kostelo, na jednu minútu, nech sa páči. Pani Kostelo. Ďakujem, pani predsednička. Vítam túto správu a chcem zablaželať spravodajcovi Richardovi Hovitovi. A sú tu tri otázky, ktoré chcem konkrétne uh, sa k tým vyjadriť tejto správe. Poprvé je to dôležitosť, aby EU hľadala zodpovednosť e, za porušenia medzinárodného práva, ako už povedala Aštonova tejto veci chcem podporiť plnú podporu pozmeňujúcem návrhu 4 mm, v súvislosti s Gazov a okupovanými palestinskými územiami. Ako som povedal predtým, v tejto snehovne mm, verím, že EU musí mm, prejaviť súlad medzi našou politikou a rezolúciami na jednej strane a e, vonkajšími a bilaterálnymi dohodami na druhej strane. Po druhé, chcem otvoriť otázku práv LGBT a hlavne otázku e, rodovej totožnosti. Chcem osobitne podporiť pozmeňujúce návrhy 7 a 8, ktoré si myslím, že posilnia správu v tejto veci a um, podporujem výzvu na stiahnutie um, rodovej totožnosti z zoznamu um, mentálnych, e, a, mentálnych poruch a prok správania. Myslím si, e, že e, tieto Eh, Transsexuáli musia mať eh, svoje roduznaný eh, pri vydávaní občianských preukazov a pasov a toto je porušenie ľudských práv. Grazie. La... Ďakujem. Slovo má pán Mian Mon na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade, pani Eštonová, by som vám rád poďakoval za vaše slova k nelegálnemu znárodneniu firmy Repsol v Argentíne. Je to opatrenie, ktoré porušuje medzinárodné práva. Ja oceňujem vašu reakciu a ďakujem vám ešte raz za vaše slova. A teraz správa pana Havita, článok 30 a 21 zmluvy EÚ jasne hovoria o veľkom význame ľudských práv v externých vzťahoch EÚ. Je to tak, pretože právny štát a ľudské práva sú zakladujúcou časťou tejto únie a členských štátov, ale tiež preto, že v súčasnom svete medzinárodné spoločenstvo ako celok je toho názoru, že ľudské práva sú univerzálne a nedeliteľné a že ich ochrana nemôže byť stále e, e, odôvodňovaná nezasahovaním do vnútorných záležitostí. Správa, ktorú budeme zajtra hlasovať, e, pripisuje a ukazuje, aký veľký význam pripisuje parlament ľudským právam a tiež cena Sacharov, ktorú viacero rokov parlament udeluje a tiež aký význam pripisujeme e, vytvoreniu funkcie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Rešpektovanie ľudských práv je veľmi aktuálna téma. Je to taká nová inštitúcia, tiež zodpovednosť e, tieto ľudské práva obraňovať a máme tu aj udalosti v arabských krajinách, z minulej jary a tam jedna z najdôležitejších úloh bolo znovu nadobudnúť ľudskú dôstojnosť a demokraciu a ľudské práva. Všetci súhlasím a zhodneme sa na tom, že tieto politické procesy by sa mali konsolidovať a nemali by ohrozovať tu je ašpirácie po slobode, eh, pluralite, demokracii a ľudských právach. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz má slovo pani Papadopoulou na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Po arabskej jari Európska únia sa musí poučiť z chýb z minulosti a nemala by naďalej pokračovať v politike dvojakého metra, dvojakých opatrení v zahraničnej politike k rôznym krajinám e, pri e, rešpektovaní e, demokracie a rešpektovaní ľudských práv v tretich krajinách. A nesmieme tiež zatvárať oči pred tým, čo sa deje v tretich krajinách. Sú také krajiny, ako je Cyprus, kde sa ľudské práva porušujú e, kvôli tureckej okupácii a to bez akéhokoľvek postihu. Nezabúdajme aj na situáciu e, ľudských práv a na klauzuly o ľudských právach v obchodných dohodách s tretimi krajinami a mali by sme dávať pozor a odsudzovať diskrimináciu menšín a žien. E, mali by sme dosiahnuť, aby opozícia a novinári v Turecku neboli prenasledovaní. Je potrebné, aby sme vytvorili skutočnú kultúru rešpektovania ľudských práv a musíme posilniť transparentnosť a úlohu Európskeho parlamentu a aby sme mali adekvátne mechanizmy ochrany ľudských práv na celom svete. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Mám 10 žiadostí o slovo v Catch aj Dám slovo všetkým, ale len za podmienky, e, že budete rešpektovať jednu minútu rečnícky čas. Momentík, pán Poselt. Pani Papadopulo, súhlasíte s modrou kartou na pana, od pána Poselta? Áno. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa opýtať eh, kolegyňa Papadopolo, eh, či sa s nami postará o to, aby cyperské predsedníctvo rady, na ktoré sa už veľmi tešíme, dôraznejšie Ehm, bude eh, vyžadovať od Turecka eh, dodržovania ľudských práv. Parlament hovoril jasnou rečou a ehm, pani Aštanová, my eh, potrebujeme rovnako jasnú reč voči Turecku zo strany Rady a komisie a môže nám v tom ehm, kolegyňa Papatopulu pomôcť v súvislosti s Tureckom? Micro.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 okay? Now it's okay? Thank you very much. Sorry for that. Ďakujem pekne, prepačte. Stanovisko Cypru je jasné. Cyprus nevetoval prístup Turecka do EÚ, ale Turecko musí splniť ankarský protokol a musí prestať porušovať ľudské práva na Cypre. A ak toto všetko splní tieto povinnosti pre krajinu, ktorá je kandidátom, tak potom Cyprus nebude mať problém, e, pokiaľ ide o prístupový proces Turecka do EÚ. Takže teraz je lopta na tureckej strane. Ďakujem. Pokračujeme v Catch the Eye. Pani Gal.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 Vážení kolegové Európske sa zaoberal Európsky parlament s výročnou správou o ľudských právach a e, táto správa e, sa stala dôležitým prostriedkom. Všetci sa pozerajú na túto správu aj v Európe, aj zvonka, aj tretie štáty majú záujem na túto správu. A je e, tiež e, dôležité, e, čo je v nej napísané, kvalita je dôležitá a m, kolegovi Havitovi blahoželám, pretože on e, vypracoval výbornú správu a vznikla správa, ktorá e, naozaj e, si zasluhuje pozornosť nás všetkých. Čo vysoká predstaviteľka povedala, dôležité sú pekné slova, ale dôležité sú aj Ehm, činy, eh, ktoré mm, budú, bude podporovať EU svojimi prostriedkami a už v eh, ďalšom období eh, musíme využívať podporné prostriedky a fondy, ktoré boli spomenuté a tieto môžu mať konkrétny dopad na ľudské práva, ktorých práva ľudí, ktoré sú postupované a musíme upozorovať na to, že sú spoločenstva ako napríklad národnosť menšiny a deti a to sú tí, ktorí e, znašajú e, túto e, Vážená predsedajúca, vážení kolegovia, táto správa je výročným hodnotením politik EÚ na podporu ľudských práv vo svete. Som za kritický prístup, ale zároveň musíme byť konštruktívni, aby sme posilnili politiky na podporu ľudských práv žien, ktoré veľmi často sú menšinou, ktorá je slabá a nehájená. V mnohých vidieckých častiach sveta sú ženy srdcom hospodárstva a hlavným zdrojom príjmu pre rodinu. EÚ musí posilniť spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, ktoré sa venujú tejto problematike, aj to prostredníctvom financovania ako to robí napríklad OSN, aby sa bojovalo proti násiliu na ženách. Diskriminácia, násilie na ženách sa nemôžu tolerovať, mus ani sa nemôže odôvedňovať, či už z politických, kultúrnych alebo náboženských dôvodov. A využívam príležitosť, že je tu pani Eštonová, aby zasiahla aj v prípade e, dvoch e, talianských prípadov. Ďakujem. A teraz pán Silvestris. Áno. Ďakujem. Pani predsednička, pani komisárka, súhlasíme s tým, že treba zdôrazniť eh, potrebu rešpektovania ľudských práv, ktoré sa porušujú. Poukazujeme na násilie na ženách, eh, ako sú diskriminovaní gejovia a eh, náboženská diskriminácia. Ale ja by som rád zdôraznil jednu kategóriu, ktorú si Európa vôbec nevšimá. Ja som predložil s pánom Kasiným, s pani Zaborskou otázku, e, otázky ochrany e, nenarodených. Ide o deti, ktoré sa nenarodia z toho dôvodu, eh, že e, žena z ekonomických alebo iných dôvodov sa rozhodne toto dieťa nepriviesť na svet. Všetci máme právo vidieť svet, narodiť sa a my sa tomuto vôbec nerešpektujeme. A táto téma bola zamietnutá. Ja by som eh, sa rád spýtal, koľko desaťročí, koľko storočí eh, si konečne rozhodne Európa, začne diskutovať o právach nenarodených ľudská bytosť, ktorá čaká, že prísť, e, čaká, že príde na svet a sú je negované takéto základné práva a treba sa im venovať. A teraz pán Kukan, nech sa páči. Thank you. Congratulations to Richard. Ďakujem, blahoželám Richardovi Havitovi za tvrdú prácu a výbornú spoluprácu s kolegami a tieňami spravodajcami, ktorí vypracovali túto dobrú správu, ktorú máme pred sebou. Ľudské práva sú dlhodobo stredovodom diskusie v tejto snemovni. Ehm, mali sme všeobecnú dohodu, že ľudské práva a demokracia ehm, musia ehm, sa dostať do stredovodu európskej vonkajšej aj vnútornej politiky a preto eh, je dôležité, že e, naše, e, sme, táto správa e, venovala značnú časť ustanoveniu tejto kľúčovej súvislosti medzi týmito. Ukázalo sa, že len prostredníctvom demokratizácie a ochrany ľudských práv EÚ má šancu urobiť rozdiel vo svojej zahraničnej politike. Myslím si, že EU má konsolidované stanovisko voči trestu smrti a vyzývam vysokú predstaviteľku, aby využila všetky dostupné diplomatické nástroje a politické nástroje, aby eh, presadzovala u štátov, ktorí stále využívajú trest smrti, aby ho zrušili alebo dali moratórium na jeho využívanie, ako bolo Rusko. Honorevole Bazesku. Pani Bazesku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aby sme účinne podporovali ľudské práva na celom svete, je potrebné, aby sme mali konkrétne opatrenia. Z tohto dôvodu podporujem návrh článku 8, pokiaľ ide o vytvorenie jasných kritérií, aby sme analyzovali pokrok v tejto oblasti. Upozorňujem na situáciu osôb v oblastiach e, zmrazených konfliktov. Veľmi často som už upozorňovala, že práva týchto osôb nie sú chránené a žiadala som vysokú predstaviteľku, aby vyvinula ešte väčšie úsilie Myslím predovšetkým na Zadnestersko. Pred niekoľkými dňami došlo k novým incidentom na kontrolných miestach Vaduludoj. Nemôžeme predsa e, len tak bez povšimnutia nechať neustále porušovanie ľudských práv. Žiadam od Rady a komisie, aby sa prijali jasné rozhodné opatrenia proti ksenofóbnym vyjadreniam a akciám aj v Holandsku, a v ďalších krajinách. Ďakujem. A teraz pani Tikau. Ďakujem. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva e, zahrňa aj záväzky EÚ podporovať a obajovať demokraciu a ľudské práva tým, že bude podporovať občianskú spoločnosť a ľudskoprávne inštitúcie na celom svete. Ide o deklaráciu 1214. Navrhlo sa financovanie 1,4 miliard eur v porovnaní s 1,1 miliardov eur. Technológie, informačné technológie sú tiež veľmi dôležité na podporu ľudských práv. Musíme podporovať nezávislosť tlače, podporovať novinárov a blogerov Musíme zabezpečiť voľný prístup k informáciám a komunikácii a tiež prístup bez cenzúry k internetu. Treba rešpektovať genderové aspekty a umožniť aj riešenie e, tejto otázky. A teraz pani Flašiková, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani Ešton, kolegyne, kolegovia

poročilo gospoda Hovita ne more. Ako už bolo povedané v správe pána Hovita, ne, nedokážeme skutočne e, podchytiť všetky prípady porušenia ľudských práv, ale treba si uvedomiť, že treba poukázať na konkrétne porušovanie ľudských práv, ktoré pretrváva už desaťročie v západnej Sahare. E, aký, aká je úroveň života e, v tých utečeneckých táboroch. Je to nepriateľné a treba na to upozorniť. E, a skutočne už veľmi dlho trváme na realizáciu politického rozhodnutia. 83 politických utečencov je v marockých väzeniach a nič sa s tým nerobí. No a e, toto je hrubé porušovanie ľudských práv. A treba to zvrátiť. Arvoisa puhemies, runsas vuosi sitten... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Asi pred rokom v tejto istej sále sme hovorili o Číne a o situácii Ujgurov v časti Číny. V tejto istej sále zástupca komisie skonštatoval, že Eurobila všetko preto, aby obhajovala toto etnikom a tento región a Únia musí splniť svoje sluby a je potrebné, aby sme aj sledovali, akým spôsobom sa táto práca a záväzky zrealizovali. A ja by som chcela vedieť, čo robila vysoká predstaviteľka, aby toto dôležité ujgurské historické mesto bolo ochránené a ako dosiahnuť, aby sme rešpektovali, aby sa rešpektovali práva Ujgurov, alebo išlo len o prázdne slova pri tých vyhláseniach z minulého roku. Ďakujem. Slovo má pani Lochbiller. Tentin Vážená pani predsedajúca, vážená Lady Ashtonová, dámy a páni, táto správa o ľudských právach je dobrý, komplexný dokument a verím, že veľkou väčšinou ešte tento týždeň ho odhlasujeme, ale e, skutočne pretrvávajú určité rozdiely v názoroch ohľadom tých požiadaviek, ktoré sa týkajú odhalovania, vyšetrovania prípadov porušovania ľudských práv, e, čo sa týka obchodovania s ľudskými bytostiami, čo sa týka e, vlastne uväzňovania e, ľudí. Musíme skutočne si uvedomiť, že aj my znášame akú, akési spoluvinníctvo pri týchto porušovania ľudských prípadov, pretože e, v nich nekonáme. Preto apelujem na všetkých tých kolegov, ktorí stále váhajú, aby skutočne e, odhlasovali v prospech týchto požiadaviek, týchto kritérií, aby sme presadili takú politiku, ktorá bude účinná pri boji proti porušovaniu ľudských práv. Ďakujem. Grazie, Ďakujem. A teraz pani Lunaček. <laughs> ďakujem pani predsedajúca ďakujem lady ashtonová za vaše vyjadrenie. E, e, ohľadom spomínanej správy. A samozrejme sa chcem poďakovať kolegovi Havitovi za vynikajúcu správu. Som veľmi rada, že výbor akceptoval pozmenujúci návrh, to je vytvorenie konzultačného mechanizmu s občianskou spoločnosťou a že to bude prvok, ktorý sa bude vzťahovať na všetky nástroje našej politiky. Chcem vyzdvihnúť dva pozmenujúce návrhy, ktorý chceme, na ktoré chceme upozorniť aj počas hlasovania. Sú to pozmenujúce návrhy 7 a 8 a týka sa LGBT osôb. Ako e, žena, ktorá je lesbičkou, e, veľmi často sa, sa potýkam e, s, e, s inými ženami, ktoré e, vlastne nedokážu sa otvoriť svetu, nedokážu sa, tak povediať, priznať k tejto veci. A preto apelujem na tých, ktorí vlastne nechcú prijať tieto pozmeňujúce návrhy, tieto dva pozmeňujúce návrhy, aby, sa, aby si to rozmysleli. Veď ide o podstatu charty ľudských, správ, ľudských práv a vy všetci ste signatármi tejto charty a preto musíme uznať, uznávať práva všetkých ľudských, ľudských bytostí. Prosím, aby ste podporili e, tu, tieto dva pozmience návrhy, aby ste podporili celú tú sadu nástrojov, ktorý, ktoré môže potom plne využívať e, diplomatická služba EÚ e, na čele s Lady Ashtonovou. Ďakujem pekne. A teraz Miranda. Gracias, Ďakujem, pani predsedajúca. Rovnako ako rozhodné slova pani Eštonovej v súvislosti so situáciou súkromnej firmy, ktorá bude v Argentíne znárodnená, tak nemali by sme toto miešať ako štátny záujem a pani Eštonová by mala obhajovať rovnako rozhodne ľudské práva a 15 Kurdov, ktorí teraz e, vedú hľadovku v Štrasburgu. Pokiaľ ide o situáciu na západnej Sahare a v Gaze a okupovaných územiach a v súvislosti s ďalšími oblastiami, mali by sme sa my ako Európania hambiť. A čo aj pán Howitt vo svojej vynikajúcej správe povedala, to je účasť občianskej spoločnosti a mechanizmy účasti v rokovaniach o obchodných zmluvách právo na predbežné konzultácie aj pôvodného obyvateľstva v týchto krajinách. Grazie, onorevole Ferreira. Ďakujem a teraz pán Ferreira. Unió... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. EÚ e, si udeluje práva dávať lekcie iným, ale na našich hraniciach sa pošliapávajú ľudské práva. Napríklad e, ochrana proti nezamestnanosti, právo na potraviny, bezplatné prístup k zdravotníctvu a tak ďalej. To sú všetko práva, ktoré sú v univerzálnom vyhlásení o základných právach a tieto práva sú pošliapávané v takých krajinách ako je Portugalsko a ďalšie. A e, pošliapávajú sa aj tými plánmi uťahovania opaskov. A my, čo chceme dávať lekcie o ľudských právach a demokracii iným, tak my by sme ne, by sme si mali uvedomiť, že niektoré naše vyhlásenia idú proti základným demokratickým právam. Ľudské práva sa čím ďalej tým viacej používajú ako odôvodnenie na zasahovanie do vnútorných e, záležitostí a vôbec to nejde v zmysle základnej charty práv OSN. My sa jednoznačne sme proti takémuto zneužívaniu obhajoby ľudských práv v tomto zmysle. Teraz pani Eštonová. Uh, Ďakujem za slovo, uh, pani predsednička. Ako ste uh, E, ste spozorovali, tak e, vlastne tu prítomní e, poukázali na univerzálnu platnosť ľudských práv. Mohli by sme využiť celý rád príkladov, kde by sme konkretizovali naše stanovisko. Úvodom chcem povedať, že som veľmi rada, že pán Seneko a Bondarenko boli prepustení z väzenia v Bielorusku. Boli sme s nimi v kontakte a verím, že v prípade Bieloruska sa otvára nová príležitosť. Táto skutočnosť, toto dianie hovorí o váhe EÚ, hovorí o rozhodnosti krokov EÚ a e, e, hovorí o význame toho, že sme konali jednotne. Viacerí z vás poukázali na problémy so slobodou vierovýznania, e, náboženstva, hovorili o tej skutočnosti, že mnohé osoby určitého vierovýznania majú problém Ehm, aktívne ehm, vyznávať svoju vieru. A môžem vás uistiť o tom, že tomuto venujeme veľkú pozornosť. V tej výročnej správe venujeme jednu celú kapitolu tejto téme. Uvedomujeme si význam tejto témy. Hovorili ste napríklad aj o Egypte. My ehm, pozorne sledujeme vývoj v tejto oblasti. E, pán e, Donskis hovoril o tom, že e, vlastne ľudské práva sú narušované niekedy veľmi nenápadne. Určite v tomto kontexte všetci sa statožníme v tom, že chceme skončiť s trestom e, smrti. A zatiaľ sa nám to e, nedarí presadzovať e, všade, kde by sme chceli. No a vieme, že nedodržiavanie ľudských práv je často prejavavené tým, že je oklieštená dôstojnosť ľudí viete to, čo som povedala ku, k téme Argentína, tým som reagovala na slova pána Sala Franku. Zajtra tu totiž nebudem. A to, čo som povedala ohľadom Argentíny, sa netýkalo tejto správy. Samozrejme, súhlasím s vami v tom zmysle, e, e, ako ste hovorili, čo sa deje v Gina-Bissau. No a e, vieme, aké boli dôsledky toho politického prevratu. Veľmi sme odsedili tento prevrat. Tí, ktorí sa ocitli vo väzení, tak by mali byť prepustení. My sme E, dočasne pozastavili e, všetky finančné toky a podporu, e, podporu ktorú sme poskytovali Gineo Bissau. Prosím, aby ste aby ste to chápali správne. Nesnažila som sa jednu, jednu tému skombinovať s druhou. Jednoducho išlo to v slede za sebou poslanci a poslankyne žiadali o to, aby sme mali osobitého vyslanca E, e, ktorý e, bude mať v portfóliu dodržiavanie ľudských práv. Viem, že treba pohľadať takúto osobu, intenzívne ju hľadáme. Táto osoba zohrá veľmi kľúčovú úlohu a je to osoba, ktorá bude samozrejme komunikovať veľmi intenzívne s Európskym parlamentom. S radosťou konštatujem, že viacerí z vás poukázali práve na aspekt práv žien aj našim zámerom je podpirovať ženy, tie ženy, ktoré sa nachádzajú v extrémnych situáciách ktoré sú ohrozované, tyrané a chceme podporovať tie ženy, ktoré chcú angažovanejšie vstupovať do politického života u nich doma. Vieme, že keď sú ženy aktívnejšie v spoločnosti, tak tie spoločnosti e, prekvitajú po e, všetkých stránkach. E, Nútené sobáše, to je fenomén, ktorý sa prejavuje vo viacerých štátoch. Keď, keď som bola ministerkou pre ľudské práva v mojej domovskej krajine, tak ja som presadila legislatívu, ktorá sa venuje práve týmto, e, venuje tomuto fenoménu nútených sobašov. Pána, madam Lutford, e, viete, e, že aj mňa trápi trest smrti. Okolo 100 prípadov rozsudkov smrti v Iráne v tomto roku je hrozivým číslom. Hrozivým číslom. My skutočne, my sme v kontakte s Martinom Koplerom, my tlačíme na členské štáty a ja potrebujem aj e, oporu e, e, poslancov Európskeho parlamentu, aby sa nám podarilo vlastne presidľovať tých presidlencov čo najefektívnejšie. No a v tomto dôležitým spojencom sú samozrejme aj Spojené národy. No a Sami viete, že toto mi veľmi leží na srdci a že e, v tejto veci konáme. Čo sa týka Južnej Afriky, tak my e, chceme rozbehnúť, rozbehnúť dialog na tému ľudských práv s Južnou Afrikou. A to, čo povedala pani Goldman, Eh, ohľadom stretávania sa s aktivistami, ktorí bojujú za dodržiavanie ľudských práv. Ja sa vždy snažím eh, eh, stretnúť s touto komunitou v tých krajinách, ktoré navštevujem, aby som mala presný obraz o tom, čo sa deje v teréne, v každodennom živote. A samozrejme plne podporujem uznávanie práv skupiny osôb zastrešené pojmom LGBT pretože ľudské práva majú univerzálnu platnosť. A už som hovorila o, o vlastne rozsahu našich aktivít a u, u, pri komunikovaní s tretími štátmi je dôležitým ukazovateľom našej e, ochoty uzatvárať e, dohody práve e, parameter dodržiavania ľudských práv my sa snažíme vyvíjať tlak na tie vlády, ktoré e, slabšie presadzujú ľudské práva. A my sa snažíme vymaniť e, zo zúfalstva tých, ktorý, e, ktorých ľudské práva sú potierané. My sa snažíme skutočne používať tie správne páky správnym spôsobom, aby sme dosiahli čo najväčší efekt. No a posledný bod je vlastne taký trošku byrokratický. Ide vlastne o tú metodiku benchmarkingu alebo metodiku určitých referenčných hodnot. Chceme e, vychádzať z určitých ukazovateľov. Viacerí z vás na to poukázali. E, máme pred sebou veľa práce a akčný plán by toto mohol podchytiť ešte. Celkom na záver sa chcem poďakovať Richardovi Hovitovi za kus práce, ktorú odviedol na tejto správe. Ja viem, že osobne osobne ste veľmi zanieteným eh, aktivistom eh, v oblasti ľudských práv a za to ti ďakujem. Ďakujem pani Baranoka. Teraz má slovo pán Howitt na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem Baronke Aštonovej eh, za odhodlanie, ktoré venovala tejto rozprave ako osobitná predstaviteľka um, EÚ je odhodlaná zapojiť parlament do inštitučnej deklarácie aj za to, čo povedal teraz o nutených eh, manželstvách a tiež eh, zdám postu za to, eh, o čo sa snaží VSN, vratné boja proti trestu smrti. A chcem sa opäť poďakovať všetkým blahoželaniam aj od tieňovej stradajcov a chcem podporiť návrh pán Gripsa, aby mm, otázka ľudských práv bola zahrnutá do obchodnej politiky EÚ a tiež zahrn- vítam príspevky od poslancov ako pán Brok, Kukan na Gal a ukazujú, že môžeme mať e, natrenský konsenzus e, v tejto otázke ľudských práv. K pripojenke pani Latford e, k pristúpeniu k Európskom dohovoru o ľudských právach to jasne odznela opozícia Spojeného kráľovstva. Ja ľutujem, že jej strana to využíva ako zamienku. A mm, ja som um, proti ľud- dvojakým štandardom v ľudských právach a um, pánovi Klajsovi by som povedal, že um, by um, získal väčší rešpekt, e, keby odsudzoval e, vrazy aj bielých aj čiernych v Južnej Afrike. A k prenasledovaniu kresťanov je dôležité povedať, že to nezačalo s arabskou jarou a e, dúfam, že oni spoločne um, so mnou odsúdia diskrimináciu voči všetkým náboženstvám vo všetkých štátoch. Vítam príspevok mojich e, kolegov um, pani de Kajzera Kostelo k LGBT právam. E, je nesprávne, že e, je možné klasifikovať homosexualitu ako chorobu. A vítam príspevky od pána Teoreša Mirandy k právam pôvodného obyvateľstva a e, tiež podporujem váš ústny pozmeňujúci návrh. A ďalej, matematika um, stanovej je správna a ja už 20 rok slúžim ako spravodajca pre ľudské práva od prvých volieb do parlamentu a chcem sa poďakovať kolegom za to, že um, mi umožnili zastávať túto pozíciu. Ďakujem, rozprava je uzavretá. Zajtra budeme hlasovať o 11.30 tomuto bodu a teraz podľa programu budeme sa venovať vyhláseniu podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci